Uh, Teraz prichádza na rád hodina otázok na komisiu. Prvá otázka z pera poslankyne McGuinness, uh, McGuinness a potom druhá od pána Higginsa, takže nech sa páči. Pán komisár, máte slovo. Vážený pán predseda, vážení eh, poslanci, poslankyni, keď eh, bol vyvinutý systém chránených označení, e, buď zemepisné označenie alebo označenie pôvodu alebo tradičná špecialita, tak e, už existovali ekvivalenty v niektorých členských krajinách. Zemepisné označenie teda bolo dobre známe a mená už boli zaregistrované na národnej úrovni. Toto vysvetľuje, prečo sú mnohé e, registrované označenia v mnohých členských krajinách. A, ale <clears throat> boli zaznamenané mnohé e, rozdiely. Napríklad e, dĺžka trvania, zaregistrovania mena, niekedy to trvá niekoľko rokov, e, závisí to od špecifík a musí to potom schváliť aj komisia aj rada. Potom je aj súhrn o e, takýchto e, označeniach a tie sú zverejnené v úradnom vesníku EÚ. Ide o to, aby mohli byť vznesené prípadné e, pripomienky Ak budú znesené námietky, tak potom je 6 mesiacov na nájdenie dohody. Ak nie sú námietky, tak komisia príjme rozhodnutie, ktoré je potvrdené stálym výborom. Tento postup vysvetľuje tú lehotu registrácie na druhej strane však, keď bude už e, meno zaregistrované, tak e, je silne chránené a medzinárodne uznávané a taktiež e, môže využívať logo, čo je silný komunikačný nástroj. Komisia si uvedomuje, že je treba urýchliť registráciu. Boli predložené návrhy v rámci kvalitatívneho balíka, napríklad znížiť dobu, ktorú potrebuje komisia, znížiť to na 6 mesiacov mesiacov a potom to obdobie pre námietky iba dvojmesačné. Sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými krajinami, závisí to od počtu zaregistrovaných mien. E, e, komisia e, naozaj podporuje kvalitné produkty a chce taktiež zvýšiť povedomie užívateľov vzťahu s týmto systémom. Teraz doplňujúca otázka pán Higgins. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, komisii za odpoveď. Označovanie potravín to naozaj je e, dobré ale on e, poukázal na niekoľko problémov, napríklad to, že sú rôzne e, normy a potom e, tá lehota od žiadosti až po samotnú registráciu. Jeden je to možno, že najlepší príklad byrokracie v Európe. V mojej krajine ministerstvo polnospodárstva potrebuje 5 rokov od žiadosti po registráciu. E, ale my potrebujeme viac kvality, viac kontrol. Takže e, apelujem na komisiu, aby naozaj tá lehota bola skrátená. Ďakujem pekne. Pani Matera má taktiež doplňujúcu otázku, ak dovolíte, a potom môžete zareagovať na obidvoch. Ďakujem pekne, pán predseda. No ja súhlasím s tým, čo sa tu povedalo o e, kvalite potravín. Taliansko utrpelo e, škodu 20 miliónov eur kvôli e, baktérii E. coli a 4,2 milióny eur kvôli pozastaveniu dovozu Ruskom Takže celé odvetvie je na kolenách e, teda e, ovocia, zeleniny, čo e, mieni spraviť komisia s cieľom ochraniť tento trh, aké opatrenia sa môžu prijať s cieľom bojovať proti šíreniu nespolahlivých informácií, napríklad o tejto baktérii E. coli pretože potom to môže zdiskreditovať celú krajinu. Nech sa páči odpoveď. Vážený pán predseda, k tej prvej otázke. E, vedzte, že komisia si uvedomuje, že je treba urýchliť registráciu. Boli predložené e, návrhy v rámci kvalitatívneho balíka, to som už povedal v prvej odpovedi. Návrhy komisie zahraňajú zníženie eh, lehoty, čo sa týka eh, skúmania žiadosti na 6 mesiacov konkrétne a taktiež znížiť tu eh, to obdobie na znášanie námietok na dva mesiace. Ak by bol prijatý návrh komisie radou, tak sa ušetrí 10 mesiacov alebo rok No a k tej druhej otázke včera zasadla e, Rada pre zdravie a my e, samozrejme na to nadviažeme. A taktiež e, dnes zasada mimoriadná rada pre polnohospodárstvo, ale momentálne nie som schopný vám povedať viac, ale budeme sa tomu venovať. Pani Harkin, taktiež doplňujúca otázka k tomuto, nech sa páči. Ďakujem stručne. Ľutujem, ja som nepočula prvú odpoveď komisie. Ja sa asi mm, chcem opýtať na tú nízku úroveň povedomia výrobcov v niektorých krajinách. Ja sa pýtam, či komisia chce nejako zvýšiť e, túto toto povedomie nielen medzi spotrebiteľmi, ale aj medzi výrobcami. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán komisár. Eh, sú tu veľké rozdiely, čo sa týka tohto, eh, tých informácií o tomto systéme. Závisí to aj od počtu zaregistrovaných eh, názvov sú k eh, dispozícii finančné prostriedky, ktoré sni, slúžia na eh, zvýšenie povedomia 19 miliónov eur, určené 15 programom v roku medzi rokmi 2006 až 2010. Okrem toho komisia eh, chce prehodnotiť tieto politiky na podporu, na zvyšovanie povedomia A taktiež sa chceme pozrieť na e, očakávania ktoré súvisia s informáciami o tomto systéme. Ďalšia otázka, otázka číslo 7 od pána Higgica. Týka sa mladých ľudí a nezamestnanosti. A nech sa páči, keď budete pripravení, môžete povedať pán predseda, vážení páni poslanci. Vysoká nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi je jednou z najvyšších priorít komisie a takisto jednou z mojich najväčších obav. Nedostatok pracovných miest by mohol viesť k tomu, že mladí ľudia budú odchádzať z Európy. Prevažná väčšina pôjde do inej krajiny a zrejme sa budú iba presúvať z jednej krajiny do druhej v rámci Európskej únie. Preto treba zabezpečiť väčšiu slobodu pohybu pre pracujúcich v Európskej únii je to čiastočné riešenie e, pre tie krajiny, kde je vysoká nezamestnanosť mladých ľudí a niekde zase je nedostatok e, mladých ľudí pre určité profesie. Podpora mobility pre mladých ľudí v rámci EÚ je jedným z cieľov e, vlajkovej iniciatívy do roku 2020 Mládež pohybe. Sú tam uvedené opatrenie na zníženie súčasnej vysokej nezamestnanosti mladých. Uvedem vám pár príkladov Mobilita mladých pracujúcich sa bude podporovať cez Jures. Je to program, ktorý sa spustil s podporou tohto parlamentu a rady. Cieľom toho programu je pomôcť mladým ľuďom hľadať miesto na trhu práce a pomôcť zamestnávateľom pre zvyšovanie mobility mladých. Bude sa tu poskytovať poradenstvo, finančná podpora, eh, ktorá bude až vo výške 1000 eur pre viac ako 2000 eh, mladých ľudí, pre tie firmy, ktoré budú ochotné zamestnať mladých eh, Európanov. Komisia robí všetko preto, aby bola záruka, že mladí ľudia do štyroch mesiacov po ukončení všeobecného vzdelania dostanú príležitosť ďalej sa vzdelávať. Nemecko Rakúsko a Holandsko eh, majú pomerne nízke miery nezamestnanosti mladých. Je to najmä vďaka eh, komplexnému odbornému vzdelávaniu a výchove v tých eh, členských štátoch, kde sa podporuje integrácia mladých ľudí do trhu práce. Komunike z decembra 2010, ktoré sa venovalo odbornej výchove a vzdelávaní mladých v rokoch 2011 až 2020 je dôležitým úspechom Európskej únie. Uvádza ciele e, pre zvyšovanie kvalifikácie mladých a takisto im e, vytvára podmienky pre lepší prístup na trh práce. Moje odpovede je ďalší prvok a to e, je to kampaň ktorá bola spustená v eh, Budapešti a týkala sa mladých ľudí v práci. Eh, je to kampaň, ktorá má podporovať mladých ľudí eh, v práci a takisto má podporovať mladých ľudí pri zakladaní vlastných podnikov. Je to program, ktorý bude trvať v rokoch 2001 až 2012. Vážení páni poslanci a pani poslankyne, dúfam, že po týchto slovách eh, bude nasledovať aj eh, efektívne konanie a činy v jednotlivých členských štátoch. Dobre, pán Higgins, potom pán Zemka a pani Tikau. Pán Papa Nikolá ani pani Gutierrez tu nie sú, alebo im nemôžem dať slovo, môžeme mať iba tri doplnkové otázky. Pán Higgins je prvý. Ďakujem veľmi pekne. E, pobaltské krajine Slovensko, 30 e, vo vašej vlastnej krajine, 100 e, tisíc ľudí nezamestnaných na Sicílii, 75 mladých ľudí hovorí, že budú emigrovať, pretože nemajú prácu. Väčšina krajín v Európe majú problémy s nezamestnanosťou. Čo naozaj potrebuje zamerať sa na skutočnosť, že Európa má starnúce obyvateľstvo. Nemôžeme si dovoliť nechať uniknúť týmto mladým ľuďom. Máme tu veľmi dobre vzdelaných mladých ľudí a potrebujeme si ich udržať, potrebujeme zaviesť eh, tie schémy a programy, ktoré ste už spomenuli v týchto troch členských krajinách. To bolo eh, Holandsko, Rakúsko a Nemecko. To, že komisia odporúča e, programy členským štátom je dobré, ale potrebujeme aj nejaké finančné opatrenia, tak aby sme udržali ľudí doma, pretože myslím si, že ak ich tu neudržíme, tak odídu do Austrálie, do Ameriky a neviem, kde všade inde. Ďakujem veľmi pekne. Doplnkové otázky e, majú teda iba 30 sekúnd ďalej. Je to pán Zemka. Otóż chciałem bardzo podziękować. Ja Chcel by som sa poďakovať, ale ja mám trošku inú otázku pre pána komisára. E, komisár hovoril o opatreniach na zníženie nezamestnanosti, ale komisár nepovedal nič o jednej z najúčinnejších možností kde určité členské štáty eh, môžu akceptovať kvalifikáciu eh, získanú v iných krajinách. Ako to je teda s týmto uznávaním? Eh, ďakujem, pán predseda. Vysoká miera nezamestnanosti znamená, že investície v týchto krajinách do vzdelania mladých ľudí sa strácajú, pretože mladí ľudia potom opustia krajinu, opustia dokonca Európsku úniu. Chcel by som sa teda opýtať, pán komisár, vzhľadom na to, že po, počet eh, mladých ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku je 16% Portugalsku. Čo s tým urobíte, aby ste to zastavili na sledujúcich 20-30 rokoch? Pán predseda a vážení páni poslanci, vo svojej odpovedi som už načrtol opatrenia, ktoré sa pripravili do roku 2020 a už sme pripravili cestu pre rôzne členské štáty, aby mohli začať uplatňovať rôzne programy komisie. Je takisto pravda, že je to skôr horizontálna záležitosť pre komisiu. A iných iniciatívach Európskej únie sú tiež veľmi zaujímavé návrhy, napríklad odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny, ktoré sme uverejnili dnes. Tam sú veľmi dôležité odvolávky na potrebu reformy vzdelávacích politík a takisto zlepšenia vzdelávacích e, systémov a programov, aby sa obsah e, vzdelávania vyrovnal potrebom trhu práce. E, toto zvýši pracovné príležitosti mladých ľudí v mnohých členských štátoch, vrátane Španielska a ďalších krajín, kde bola situácia veľmi zložitá kde bývalý školský systém buď bol ignor, buď ignoroval alebo zaostával za potrebami trhu práce. Potom sú tu ešte aj iné iniciatívy, ktoré sú e, zamerané na e, zvyšovanie uznávania e, kvalifikácie a diplomov. E, takto sa trh práce stane transparentnejším a efektívnejším, e, pretože bude prinášať viac príležitostí pre mladých ľudí než v minulosti. A takisto je dôležité zdôrazniť, že mnohé činnosti sú podporované z finančných nástrojov Európskej únie, ako je napríklad Európsky sociálny fond, ale takisto tu máme e, nový nástroj pre mikrofinancovanie a Toto je program, ktorý e, pomáha e, samostatne zárobkovočinným osobám a malopodnikateľom. A toto všetko je tiež súčasťou návrhu. E, dúfam, že parlament podporí tento návrh. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prichádzame k otázke číslo 8 je to otázka pána Papa Nikolao a týka sa migrácie a šengenského priestoru. A túto otázku sa povie pani Malmström. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Otázka, ktorú zniesol pán Papa Nikolao, je otázka, ktorá sa zaoberá rôznymi uhlami a aspektmi Schengenu a takisto migračným tlakom eh, na Schengen. Už predtým sme o tom hovorili, keď sme hovorili o správe pána Koelia. Hovorili sme o tom, že treba strážiť e, Schengen ako jeden z krásnych úspechov Európskej únie, pretože právo na slobodný pohyb je naozaj e, vynikajúci výsledok nášho úsilia. 1,5 miliardy ľudí prechádzajú cez hranice Európskej únie každý rok. Slobodný pohyb samozrejme znamená aj veľkú podporu vnútorného trhu. Musíme sa teda postarať o to, aby sme si ustrážili tento výdobytok. Chcela by som zdôrazniť ešte raz, že komisia by chcela posilniť Schengen, chce zlepšiť hodnotenie, čo už sme hovorili aj pred Vianocami. Chceli by sme objasniť pravidla, chceli by sme identifikovať nástroje, ktoré členské štáty potrebujú a podľa možností chceme aj zaviesť mechanizmus, ktorý e, pomôže spoločenstvu reagovať na výnimočné situácie. Napríklad, e, keď e, členský štát e, sa snaží e, kontrolovať svoje vnútorné hranici, hranice. Takisto e, chceme podporovať mechanizmus, ktorý je zameraný na budovanie dôvery medzi členskými štátmi. Chceme, aby to všetko fungovalo efektívne, aby sprievodné opatrenia viedli k hraniciam, ktoré fakticky nebudú existovať. Tieto kontroly, ktoré by sa uskutočne môžu e, viesť potom e, k opatreniam. E, takisto takýmto spôsobom môžeme zabrániť aj jednostranným snahám členských štátov opäť zaviesť kontroly na hraniciach alebo zintenzívniť policajné kontroly v rámci svojich hraníc. Duch Schengenu je duch dôvery a solidarity. Je dôležité, aby Európska únia ukázala solidaritu tým, ktorí sú najviac postihnutí, teda eh, imigrantom a ľuďom, ktorí potrebujú ochranu. Táto solidarita môže za, mať rôznu formu. Frontex tu zohráva dôležitú úlohu a na grecko tureckých hraniciach v rámci spoločnej operácie s NATO Hermes sme ukázali, že už vieme pomôcť členským štátom. Takisto musíme e, podporovať e, každodennú spoluprácu medzi národnými orgánmi pri dohľade e, na hraniciach. Tu máme službu Eurosur, ktorá sa vyvíja od roku 2008 a pre ktorú Komisia pripraví tohto roku legislatívny návrh. Takisto môžeme prejaviť solidaritu tým, že prejavíme finančnú solidaritu. Máme rámcový program pre tento rok a tento program berie do úvahy otázky riadenia migračných tokov a máme finančný mechanizmus na zlepšenie riadenia e, týchto tokov a na posilnenie solidarity medzi členskými štátmi. Samozrejme, teraz prebieha silný e, konzultačný proces a máme rozpočtové obmedzenia, ale e, predsa si môžete byť že v tomto fonde budeme mať peniaze aj do budúcnosti tie členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté týmito migračnými tlakmi a ktoré sa nachádzajú na vonkajšej hranici EÚ, musia dostať e, primeranú finančnú kompenzáciu a to všetko v záujme šengenského priestoru ako celku spravodlivým rozdelením bremena podporíme tieto členské štáty, tie, ktoré sú najviac e, postihnuté e, prílevom osôb, ktoré potrebujú ochranu. Bude to závisieť od rady a od ochoty členských štátov, či budú ochotné podeliť sa o toto bremeno. Členské štáty zatiaľ nevyjadrili nejakú podporu e, pre takýto prístup e, až na pilotný projekt relokácie do iných členských štátov pre osoby, ktoré e, získali medzinárodnú ochranu Malte. A Následne po tejto aktivite som zorganizovala pred mesiacom e, konferenciu a musím povedať, že som naozaj veľmi rada, že členské štáty dali k dispozícii 300 tisíc miest teda nielen členské štáty, ale aj pridružené krajiny. A dúfam, že aj v budúcnosti budeme môcť ponúkať takéto miesta migrantom. E, toto je znakom konkrétnej zvýšenej solidarity a dúfam, že členské štáty budú môcť aj budúcnosti prispievať takýmto spôsobom. Prepašte, že som hovorila tak dlho, ale moja odpoveď sa dotýkala aj ďalších otázok. Najprv pa, pán, pán, pán Papa Nikolau a potom pán Levia. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, a môžem s vami len súhlasiť a myslím si, že aj parlament s vami súhlasí. Aj v tej debate, ktorú sme mali pred chvíľou k vstupu Bulharska a Rumunska, to bolo počuť. Ale súčasne viete, že v rade musí panovať jednomyselnosť. Hovorili ste o dôvere. Áno, vždy potrebujeme posilniť uh, dôveru a môže aj Dánsko toto zdôvodniť rozhodnutím, ktoré teraz prijalo. Potom ste hovorili o nových mechanizmoch a o vrchovom stretnutí. Tak ako to je teraz sa týmto novým mechanizmom posilní dôvera? Ja si myslím, že v článku 23 Schengenu sa hovorí o mechanizme pre mimoriadné okolnosti, alebo majú členské štáty teraz nové obavy? Ďakujem. Ďakujem, bolo to 30 sekúnd a teraz pán Levia, nech sa páči. Pani komisárka, Európska komisia na budúci mesiac predloží nový viacročný finančný rámec na roky 2014 až 2020 aké akcie okrem Frontexu, ktorý sa už spomenul, bude komisia financovať, aby podporila tie členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté záplavou žiadostí o azyl a čo spraví preto, aby zabránila budúcim tokom ekonomických migrantov. Takže čo sa bude financovať konkrétne cez e, stredomorskú susedskú politiku, aby sme zvládli tieto migračné toky v najbližšom období a rokoch. Ďakujem veľmi pekne. Dôvera nie je niečo, čo sa dá prikázať. Tu si treba zaslúžiť. A my sa môžeme len snažiť zlepšiť dôveru medzi členskými štátmi tým, že budeme prísnejšie riadiť, spravovať Schengen, budeme ho lepšie e, hodnotiť a budeme mať e, nezávislý mechanizmus hodnotenia ktorý by už veľmi skoro identifikoval problémy slabé miesta Schengenu a zabezpečil by, že máme aj k dispozícii nástroje na riešenie problémov a ťažkostí, A dúfajme, že toto zlepší dôveru. E ďalším otázkam. Teraz len vyjednávame rámec. Nedokážem dať žiadne finančné údaje, ale chceli by sme zvýšiť nezávislosť a zdroje Frontexu. Chceli by sme pomôcť členským štátom získať prístup k rôznym fondom v rámci migrácie tým, že by sme to zjednodušili a uľahčili, či už pri otázkach hraníc, azyle a podobne. Ale musíme rozlišovať medzi e, neza medzi nezákonnými migrantami a migrantami, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Ako viete, pracujeme teraz spolu s parlamentom na riešení tohto problému. Aj komisia sa bude snažiť nájsť finančné zdroje. A pokiaľ ide o naše priame susedstvo v oblasti Stredozemného mora, na toto partnerstvo bude riešiť všetky aspekty migrácie nezákonnej e, alebo aj takých migrantov, ktorí hľadajú e, politickú ochranu. Čiže je tu politická vôľa a ja dúfam, že bude aj vôľa nájsť zdroje na to, čo som tu povedala. Ďakujem. Ďakujem. A teraz otázka číslo 9, pán Posud vízový režim Kosova. Nech sa páči, komisárka. Nech sa pá... Ďakujem veľmi pekne. Komisia momentálne monitoruje všetky kroky, ktoré robia kosovské orgány, aby splnili podmienky uh, pre umožnenie dialógu o uľahčení vízového styku. Vždy sme tvrdili, že sú tu dve otvorené kľúčové otázky, ktoré bránia tu dialógu. Dobré príjimatie a integračné politiky v súlade s normami EÚ. Implementácia zákona o prijatí, ako aj E, tieto ďalšie snahy musia pokračovať v spolupráci s členskými štátmi EÚ. Mali sme dve hodnotiacie misie v Kosove v júni minulého roku a v decembri minulého roku, ktoré mali vyhodnotiť situáciu v Kosove, pokiaľ ide o reintegračný proces. Ukázalo sa, že sa dosiahol veľký pokrok, ale že stále ostávajú ešte veci, ktoré nie sú doriešené. Sme v dialogu s kosovskou vládou, aby sme im mohli pomôcť vládnuť tieto posledné veci. A musí sa tu dosiahnuť aj pokrok na úrovni obci. E, dostávame pravidelné aktualizované informácie z Kosova, stretávam sa aj s príslušnými ministrami a keď bude všetko na mieste, tak sme pripravení prísť s novou misiou a preveriť na mieste, aby sme vedeli, aké kroky môžeme uskutočniť, aby sme otvorili dialog o e, uľahčení vízového styku Čiže nie sme ešte tak ďaleko, v Kosove sa dosiahol veľký pokrok a spolupracujeme s vládou, aby sme ich podporili e, v tomto procese. Ďakujem. A teraz pán posluch, nech sa páči. Pani komisárka, ďakujem veľmi dobre za vašu dobrú odpoveď. Chcem sa vám spýtať, myslíte si, že je možné, že by táto misia mohla ísť do Kosova ešte tento rok, alebo vôbec neviete odhadnúť kedy? A nebolo by dôležité, aby taká malá krajina ktorú podporujeme s veľkými nákladmi, umožnila aj svojim mladým ľuďom naozaj spoznať Európu. Predsa je to dosť kontraproduktívne držať tam ľudí zavritých. Ja viem, že vy dielate názor otvorenia hraníc, ale vidíte to reálne, vidíte reálne, že by misia vyšla, išla do Kosova ešte počas polského predsedníctva? Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja zdieľam vašu ambíciu spraviť všetko preto, aby sa zabránilo izolácii Kosova, aby sa z Kosova stal ostrov. A preto sa snažíme postupne odstraniť vízové prekážky a určite raz ideme do cieľa. Pokiaľ ide o čas, to je v rukách kosovskej vlády. My sme pripravení tam ísť, hneď ako nám povedia, že sme spravili všetko, čo ste od nás žiadali. Takže je to v ich rukách a my nemáme žiadne časové obmedzenia. Prídeme kedykoľvek. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz otázka číslo 10, pán Mitchell, ktorá sa týka zamedzenia využívania internetu na kriminálne účely. Pani komisárka, máte slovo hneď, ako budete pripravená. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som si potrebovala tu nazoradiť papiere. Áno, Eh, kybernetický zločin je naozaj veľká hrozba. Je stále mobilnejšia a analýzy ohrozenia ukazujú, že táto trestná činnosť E, sa naozaj rozmáha v kybernetickom priestore. Takže komisia pracuje na týchto otázkach, aby zabezpečila otázku v kybernetickom priestore a zabezpečila e, bezpečnosť a bránila trestnej činnosti. Máme rôzne politické dokumenty, digitálnu agendu, európsku stratégiu vnútornej bezpečnosti. A v tejto stratégii je jasne identifikovaný kybernetický zločin ako jedna z priorit, na ktorých musíme pracovať. Minulý rok sme prišli s dvomi legislatívnymi návrhmi. Jeden v marci, smernica, e, ktorú prijala komisia o deťoch na internete a potom aj návrh smernice o útokoch na informačné e, počítačové systémy. Aj v tejto otázke sa dosiahol veľký pokrok. Je to snaha prijať európsku legislatívu ako odpoveď na ohrozenia v kybernetickom priestore a my chceme e, penalizovať používanie rôznych nástrojov, ktoré využívajú zločinci na páchanie trestnej činnosti v oblasti kybernetického zločinu. Spolupráca v tejto otázke medzi členskými štátmi je veľmi dôležitá. Máme rôzne pracovné skupiny aj medzi EÚ a USA. Tie boli založené v novembri minulého roku. Skupiny sa už stretli na rôznych odborných úrovniach a myslíme si, že v novembri, keď budeme mať najbližší summit EU-USA, budeme môcť hovoriť o úspechoch. Pracujeme aj na vytvorení takéhoto kybernetického centra, ktorý by mohol e, pracovať v tejto oblasti. Kybernetický zločin je ovplyvňovaný technologickým pokrokom, objavujú sa nové podnikateľské e, modely, a je aj dôležité, aby polícia držala krok s vývojom e, technológie. Kybernetický zločin naberá na objeme a preto sa stretávame a snažíme si pomôcť. Vymieňame si spravodajské informácie, aby sme lepšie zvládali tento trestný čin môžeme si myslieť, že viac kybernetického zločinu sa e, deje teraz v organizovanom priestore a znamená to, že musíme uplatňovať aj trestnoprávne zásady v zvýšenej miere. Pred desiatimi rokmi dohovor Rady Európy, tzv. budapešťanský dohovor o kybernetickom zločine bol podpísaný. Desať rokov uplynulo, ale ešte všetky členské štáty ho nepodpísali, neratifikovali a preto je dôležité, aby do konca tohto roku pri príležitosti 10. výročia ho podpísali a ratifikovali všetky členské štáty, čo bude dôležitý krok pri boji s týmto zločinom. Ďakujem vám pekne, pán Mičov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za odpoveď komisii. Áno, niektorí uskutočňujú naozaj kriminálne obchody na internete, napríklad pašovanie drog, prostitúcie, e, pašovanie zbraní, e, obchodovanie s ľuďmi, e, pašovanie cudzincov, dokonca vraždy okradnutia a tak ďalej. A to všetko sa robí na Facebooku eh, pri využívaní tohto, týchto systémov. Europol a ostatní poskytovateľia eh, služieb by mohli eh, identifikovať niektorých páchateľov a mohla by to koordinovať komisia. Čím viac ich odhalia, tým by to bolo lepšie. Takže prosím komisia, aby Eh, ste prijali isté koordinované kroky a odhalili činnosti týchto ľudí na internete. Pani Tikau, 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pán predseda. Množstvo a závažnosť útokov to je považlivé. Obete sú inštitúcie národné, európske aj občania. EÚ musí posilniť svoju stratégiu na boj proti kybernetickému zločinu v rámci e, rozšírenia e, mandátu špecializovanej agentúry v Európe sa pýtam na projekt alebo plány komisie. Ďakujem pekne. Odpoveď. Áno, aj bežné zločiny sa teraz dejú na internete, pretože je to užitočný nástroj, ale sú aj nové e, druhy, ktoré internet uľahčuje, napríklad vyplnenie bankového konta, ukradnutie identity, totožnosti a my to zblízka sledujeme. E, Europol nedávno e, spravil dôležitý záťah na tieto gangy. Boli odhalené cezhraničné európske gangy e, v súvislosti s detskou pornografiou, ale aj e, v súvislosti s pašovaním e, drog. Samozrejme, musíme spraviť viac, musíme e, prepojiť e, tie centra, ktoré môžu e, byť na poplach, treba zdieľať informácie, štatistické údaje a treba naozaj zapojiť e, všetky odvetvia do hľadania odpovede. Taktiež chceme uskutočniť štúdiu e, realizovateľnosti s cieľom vytvoriť kybernetické centrum EU do roku 2013, aby e, sa podporovali už existujúce národné centra. Takže na to sa tešíme. a Europol spolu s národnými eh, orgánmi naozaj intenzívne bojujú proti takejto forme zločinu. Ďakujem pekne. Teraz je to otázka číslo 11 a 12 z pera eh, baronky Latfordovej a Eleny Kopa šengenské hodnotenie prípadný mechanizmus pozastavenia. Nech sa páči, pani komisárka. Ak dovolíte spoločne e, odpoviem na tieto dve otázky, sú totiž to skoro identické. Ide o e, zachovanie ďalší e, vývoj Schengenu vzhľadom na migračnú krízu. Ja už som možno čiastočne odpovedala pri otázke pani Popa, Papa Nikolau, ale e, treba e, to možno ešte doplniť. Pani e, Latfordová hovorí, že možno, že by e, takýto mechanizmus bol zdlhavý a že komisia by možno mohla skôr e, začať e, porušenia e, predpisov. Porušenie šengenských pravidiel, to sa naozaj nemôže tolerovať, ale jedno nevylučuje druhé. Aj e, my chceme um, sledovať taký súbežný um, prístup. My sme uh, ochránkyňou uh, zmluv a musia ich uh, všetci aj rešpektovať. My sa musíme opierať o súčasnú legislatívu a som uh, presvedčená, za súčasná legislatíva naozaj môže vyriešiť mnohé situácie, keby uh, boli uh, rozdiely v interpretácii tak potom komisia bude konzultovať danú členskú krajinu a ujasní to, budú e, vypracované úsmernenia alebo odporúčania aby sa správne uplatňovala európska legislatíva. Komisia je ochotná e, použiť všetky prostriedky, aj to e, konanie vo veci porušenia predpisov, vždy keď to bude potrebné. Ale budeme sa venovať aj prevencii, aby sme sa vyhli takýmto konaniam za porušenie predpisov. No, v tomto kontexte e, rokujeme s parlamentom a radou, aby sme vypracovali účinnejší hodnotiaci šengenský systém a už rozmýšľame nad tým, ako by sa toto hodnotenie dalo doplniť, aby bola posilnená vzájomná e, dôvera, aby sa e, konzistentne uplatňovali pravidlá. A potom tie plány dánskej vlády obnoviť kontroly na vnútornej hranici, o tom hovorila kolegyňa Kopa. Viete, že predseda komisie okamžite napísal dánskemu premiérovi a poukazoval na to, že e, z analýzy komisie naozaj e, vyplývajú pochybnosti o tom, či e, by takto Dánsko neporušovalo svoje európske medzinárodné záväzky a Barozo zdôraznil, že možno nie je potrebné systematicky kontrolovať tovary a, a ľudí a teda, že by to nemali byť nejaké jednoznačné jednostranné opatrenia. Čakáme na informácie od Dánska a potom rozhodneme o ďalších krokoch. A potom otázka pani Kopa, e, či e, chceme zrevidovať e, zásadu exkluzívnej zodpovednosti prvej krajiny vstupu. Táto zásada, podľa ktorej nezákonný pristahovalec E, teda bol, e, môže byť vrátený do tej krajiny, cez ktorú vošiel na územie EÚ. A potom je tu Dublinský dohovor, e, skúmanie žiadosti o azyl, teda, že to môže byť, táto žiadosť môže byť skúmaná ktoroukoľvek členskou krajinou. No a čo sa týka prepracovania dublinského nariadenia, táto zásada nie je porušená E, tá prvá krajina vstupu má byť e, prioritne zodpovedná za skúmanie žiadosti o azyl a my sme to potvrdili aj v maji 2009 a potvrdilo to aj hlasovanie na výbore LIBE minulý rok. Ďakujem pekne. Prvá doplňujúca otázka pani Baronka Latford. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani komisárka. Naozaj som veľmi rada, že znova počujem, ako zdôrazňujete význam zachovania šengenského priestoru. Ja sa však bojím, že napriek tomu, že Napríklad minulý týždeň v Financial Times zapísal, že Schengen sa rozpadáva. Že proste napriek tomu všetkému e, ľudia to vnímajú nejak e, nesprávne, ako keby komisia e, sa správala veľmi laxne k opätovnému zavádzaniu vnútorných hraníc. Ako keby komisia mala inštitucionálne práva, ale ako by komisia nekonala v prípadoch, keď dojde k porušeniu určitých dohod alebo nariadení. Nechcela by som, aby to všetko nakoniec skončilo v Kodaní. Pani Kopa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pani komisárka, za vašu veľmi jasnú odpoveď a takisto ďakujem za to, eh, čo ste povedali vzhľadom na opatrenia členských štátov pokiaľ ide o pristahovalectvo. V každom prípade je to tak, že e, téma nariadenia Dublin 2 je téma, ktoré by som sa chcela vyjadriť. Napríklad Grécko má vonkajšiu hranicu Európskej únie a asi 90 pristahovalcov prichádza cez vonkajšiu hranicu. To znamená, že Dublin 2 je e, niečo, čo síce nariaduje krajiny, nám ako sa majú správať, ale tieto krajiny to už nesladajú. Chceli by sme to celé prepracovať, e, hlavne vzhľadom na e, vývoj situácie v poslednom čase. Pán Papali Nikolao. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Vy ste sa už aj predtým odvolávali na princíp solidarity. Hovorili ste o tom, že to bremeno musí byť spravodlivo rozdelené medzi členské štáty. Áno, máte pravdu, e, treba o tom rokovať, pokiaľ ide o utečencov. Hovorili ste už o tom. No a teraz e, hovoríte aj o novom programe v tejto súvislosti. Chcel by som teraz vedieť, či čo skoro dostaneme oznámenie komisie k tomuto novému programu. Potom, pokiaľ ide o Dublin 2, e, pripájam sa k tomu, čo povedala pani Kopa. Francúzsko posiela ľudí naspäť do Grécka, aj v Nemecku e, k tomu dochádza. E, potom súd pre ľudské práva dochádza k určitým rozhodnutiam. Jednoducho musíme zmeniť Dublin 2 tak, ako si to žiada naša Európska únia. Máte čas na odpoveď, pani komisárka? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ehm, je mi ľúto, ak máte eh, falošný dojem eh, z toho, čo si myslí komisia o Schengene, eh, pretože za posledný mesiac som zdôrazňovala, nakoľko dôležitý je Schengen, aký je to dar pre Európsku úniu, ako musíme posilňovať Schengen a nie oslabovať ho. Veľmi vážne skúmame všetky správy o porušení Schengenu. Vedeme rozhovory s Francúzskom, Dánskom a Talianskom, aby sme objasnili jasne, E, čo sa urobilo, čo sa navrhuje robiť a či je to v súlade s e, šengenskými pravidlami. Takisto skúmame, ako by sme mohli e, posilniť hodnotenie Schengenu, tak aby sme to hodnotenie vždy mali vopred hotové. A Súčasný systém hodnotenia nie je príliš dobrý a treba ho nahradiť niečím, čo sa bude robiť na celoeurópskej úrovni a kde bude stále väčšiu úlohu hrať aj Európsky parlament. Potrebujeme mať k dispozícii rôzne nástroje, musíme lepšie vydávať usmerenia, musíme objasňovať, za akých výnimočných okolnosti možno porušiť Schengen, aby sme sa vyhli jednostrannému konaniu, ktorý ohrozí celý systém. Takže naozaj urobíme všetko preto, aby sme posilnili Schengen a aby sme e, sa viac e, európsky angažovali v rámci Schengenu a nie menej. E, pokiaľ ide o Dublin, Samozrejme, je to otázka, ktorá súvisí so Schengenom, ale to je paralelný proces. Je to súčasť e, rokovaní o azylovom balíku, e, ktoré prebieha teraz v parlamente spolu s radou. Komisia navrhla ponechať v rámci Dublinu núdzový mechanizmus e, za výnimočných okolností e, možno pozastaviť tento mechanizmus. Je to niečo, čo je veľmi kontroverzné v členských štátoch. E, veľmi málo štátov podporuje tento núdzový mechanizmus, pretože to je najzložitejšia časť všetkých rokovaní o azylovom balíku. Riešenie greckého problému sa tu teda nenachádza. Riešenie pre Grécko je také, aby paralelne s asilovým systémom sa zavedli systém v celej Európe, ktoré umožnia zdieľať bremeno tak aby všetky členské štáty mohli príjmať uchádzačov o azyl. Takisto treba pokračovať v plánoch reformy na základe akčných plánov, ktoré sa vypracovali v Grécku. Komisia a členské štáty podporujú Grécko obrovskou sumou peňazí. Podporujú Grécko aj odbornými znalosťami a pracovníkmi, ktorí majú vybudovať systém v súlade s európskym právom. Veľa sa už urobilo a veľa ešte treba urobiť. Toto treba robiť súbežne s rokovaniami o azylovom systéme. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem veľmi pekne, e, pani komisárka, za vaše odpovede. Teraz prechádzame k ďalším otázkam. Prechádzame k pánovi Andorovi. Máme v zásade 20 minút na každého komisára. Skúsení kolega vedia, čo to znamená. Niektoré otázky sa nedostanú na rad, obávam sa. Takže prvá otázka pre pána Andora je otázka číslo 13. Je to otázka pána Derdana. Týka sa budúcnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Pána Derdana, nahradza pani Beros. Vážený Pán predseda, vážení páni poslanci, e, som naozaj vďačný e, za záujem, ktorý ste prejavili o Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Komisia sa chystá prísť návrhom o pravidlách e, pre fungovanie tohto fondu v súčasnosti a budúcnosti. V posledných mesiacoch prebehli rokovania o najdôležitejších zainteresovaných stranách v rámci fondu. My sme veľmi pozorne preskúmali vynikajúcu správu parlamentu o EGF. Túto správu vypracoval pán portáš pred niekoľkými mesiacmi. Na základe skúseností, ktoré máme s fondom v jeho súčasnej forme a na základe návrhov, ktoré sa objavili počas konsultácií, máme obrovský obrovskú nádej, že situácia sa zlepší vo fonde po roku 2013 a vyrieši predovšetkým dva problémy, e, ktoré sa týkajú finančného mechanizmu. E, prvá otázka sa týka času, e, ktorý treba poskytnúť, len čo členský štát poskytne a predloží žiadosť. Totiž to veľkú časť tohto času zabera hodnotenie tejto žiadnosti. Treba nejakým spôsobom zjednodušiť alebo objasniť e, tie informácie, e, ktoré budú poskytovať členské štáty, tak aby tá žiadosť bola opravnená na získanie finančnej pomoci e, z fondu. Takisto rozpočtový orgán bude musieť hodnotiť tieto žiadosti. Niektoré členské štáty nie sú ochotné platiť na školenia pracujúcich a na pomoc pracujúcim pre zvyšovanie zamestnanosti a toto je všetko na úkor pracujúcich. V posledných dvoch rokoch sa zvýšil objem prostriedkov vo fonde. Ale za posledné dva roky sa ukázalo, že je veľmi ťažké nájsť aj hranice, pokiaľ až môže stúpať tento fond v roku 2011 sme museli odložiť platby poprvý raz, pretože nebolo možné získať dostatočné finančné prostriedky. Určite budete súhlasiť s tým, že to nepomôže tým pracujúcim, ktorí prišli o pracovné miesto, potrebujú rýchlu pomoc. Potrebujeme nájsť riešenie týchto problémov a musíme nájsť mechanizmus, ktorý bude viac v súlade s našimi cieľmi. Máme tu niekoľko alternatív Napríklad fond by sa mohol stať súčasťou Európskeho sociálneho fondu a takisto by mohol mať svoj vlastný rozpočet. Komisia ešte nerozhodla v tejto veci a ešte nerozhodla o tom, ako najlepšie riešiť túto záležitosť. Chystá sa však na jesen predložiť návrh e, o budúcnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, pritom bude mať na pamäti e, európske záujmy. A teraz sa teším na vaše stanoviska. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem, pán komisár. A mám tu tri doplnkové otázky. Najprv pani Beros. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda mene pána Dardena. Dovolte, aby som sa vám poďakovala za túto odpoveď. My sa tešíme na akúkoľvek iniciatívu, ktorá umožní urýchliť e, postupy, ak to má pomôcť pracovníkom, ktorí boli prepustení buď kvôli globalizácii alebo kvôli kríze. Ale chceme poukázať možno na dva problémy. Poprvé, pomoc pracovníkom, to musí naďalej byť priorita. To znamená, že prostredníctvom revízie postupov nesúhlasíme s tým, aby sa tento fond stal nástrojom ako ktorýkoľvek iný, napríklad ako e, fond e, e, súdržnosti. My máme totiž to špecifické ciele a E, potrebujeme na to vhodné nástroje a tento fond k ním patrí a taktiež chceme, aby e, to správovanie fondov e, bolo sklbené s, ostatnými, s činnosťou ostatných komisárov, či už v oblasti konkurencieschopnosti alebo priemyslu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má tu čas, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Zaznila tu už otázka, či Grécko dalo žiadosť, aby sa e, použil globalizačný fond. Odpoveď bola nie. A táto odpoveď vyvolala v Grécku pomerne veľké halo vzhľadom na hospodárskú krízu. Teraz mám túto otázku. Po šiestich mesiacoch položilo Grécko návrh, pokiaľ ide o aktivizáciu tohto fondu na prispôsobenie globalizácii. Ak áno, ak táto žiadosť bola podaná, tak chcem hneď povedať, že či bola aj schválená. Možno, že máte informácie, prečo bola táto žiadosť zamietnutá. Pán, ďalší rečník, pán predseda, mám otázku na komisára a chcem sa spýtať práve, že na EGF a na tieto kurzy a hovorili ste o nich. A bola by som rada, keby ste nám mohli povedať viac a povedať, či dojde k zlúčeniu týchto fondov a aké to bude mať dôsledky na vyčlenené finančné prostriedky iných fondov. A aký to bude mať aj dopad na rozpočtový orgán? Aké máte opatrenia na to, aby, eh, aby eh, členské štáty vytvorili mechanizmy, ktoré umožnia reagovať na túto zmenenú situáciu v súvislosti so sociálnym fondom a pracovníci nebudú musieť čakať na svoje príspevky. Ďakujem. Pán predseda, Vážení poslanci, som veľmi rád tejto diskusii. Je to potvrdenie cieľov, ktoré sleduje komisia v tejto práci, kde chceme dostať EGF do ďalšieho finančného výhľadu ako silnejší, efektívnejší nástroj podpory pracovníkov, ktorí stratia prácu v dôsledku nadbytočnosti. V nadchádzajúcom období bude fiškálna konsolidácia tému číslo jedna vo väčšine členských štátov a pre ne by veľmi, a veľmi by im pomohlo, keby sme mali rýchlu, efektívnu možnosť, nástroj na úrovni EÚ, ktorý by im umožnil riešiť tieto sociálne otázky. Ako som už povedal, ostáva ešte niekoľko otvorených otázok, napríklad vzťah medzi EGF a ESF. Ako viete, sociálny fond sa implementuje cez dielané riadenie a e, systém EGF nie je zlučiteľný s cieľmi ESF a bez ohľadu na to, aký bude konečný formát, tak ja si myslím, že táto otázka spravovania, riadenia bude veľmi dôležitá pri posudzovaní konečného riešenia. Nehovorím o názvoch, ale hovorím o potrebe osobitného fondu a o potrebe venovať pozornosť rýchlosti samozrejme dokonca aj teraz a pravdepodobne aj v budúcnosti, Rôzne členské štáty nájdú možnosti financovať programy, ktoré budú oprávnené na príspevky z EGF a z ESF. Ale je tiež veľmi dôležité, aby EGF bol k dispozícii pre všetky členské štáty, v prípade potreby reagovať na nejaké náhle krízy v zamestnanosti. Druhá otázka sa týkala problému definovania oprávnenosti v súčasnom nariadení. Je to aj vec, ktorou sa zaoberáme, aby sme e, mali väčšiu úroveň jasnosti, zrozumiteľnosti ale momentálne pracujeme na rozšírení dočasného nariadenia na obdobie po tomto finančnom výhľade. Takže ja hovorím o pravidlách, ktoré boli zavedené ako reakcia na krízu, aby sa zvýšila efektívnosť EGF pri potlačaní dôsledkov krízy a jej dopadu na pracovníkov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz sa dostávame k otázke 14. Je to pána, e, otázka pána Čuntisar o režime kolektívnych zmluv. Prepáčte ešte pán Elwood. O čo vám ide? Pán predseda, mohli by ste povedať, koľko otázok ešte zoberiete v tejto časti? Ja som povedal, že máme 20 minút na komisára ešte skôr, ako ste prišli a to znamená, že sa dostaneme ešte k otázke 15 pani Blinkevičiute a potom to zrejme skončí. Takže otázka 14, pán komisár. Vážený pán predseda, vážení poslanci, komis si si uvedomuje a priznáva, že grécka kríza má veľký sociálnu cenu náklady pre obyvateľov Grécka. Je to spôsobené finančnými nerovnováhami, rôznymi ťažkosťami a to sú tie problémy, ktoré sa snažíme riešiť a nie zväčšovať. Niektorí hovoria, že v memorande E, sa nedodržiava zásada subsidiarity, ktorá je uvedená v, v zmluve o fungovaní EÚ. Ja si nemyslím, že je to pravda. Opatrenia v memorande boli vypracované v úzkej spolupráci s gréckou vládou a schválil ich grécky parlament. To znamená, že dodržiavajú zásadu subsidiarity. Charta základných práv EÚ podopiera môj názor. Článok 28 charty ustanovuje, že pracovníci alebo ich organizácie majú v súlade s európskym právom, národným právom a praxou právo vyjednávať a uzatvárať kolektívne zmluvy na primeraných úrovniach a v prípade konfliktu záujmov e, aj kolektívne konať vrátane štrajkov, ale článok 51 charty tiež hovorí, že ustanovenia charty sú adresované inštitúciám, organizáciám, orgánom, agentúram EÚ s s riadnym zohľadnením subsidiarity len vtedy, keď ide o implementáciu európskeho práva. My nemáme konkrétnu európsku legislatívu, ktorá by usmerňovala, ktorá kolektívna zmluva je nadradená ktorej kolektívnej zmluve, keď, je, keď sú uzavreté na rôznych úrovniach, alebo o možnosti rozšírenia kolektívnych zmluv na odmentovej úrovni formou intervencie. To znamená, že, komis- že ide o oblasť, ktorá je otázkou vnútroštátneho práva a to znamená, že aj v našom memorande sme museli dodržať takéto zásady. Pán predseda, vážení poslanci, myslím si, že som odpovedal na vašu otázku uspokojivo a tiež si myslím a dúfam, že som vám presvedčil, že fiškálne, štruktúrne a ďalšie opatrenia v memorande sú životne dôležité, ak má Grécko prekonať túto krízu, pretože niektorí z vás si určite, a dúfam, že som rozptýlil vaše obavy, ktoré sa týkali nedodržiania zásady subsidiarnosti subsidiarity. A teraz pán Čuntis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, pán komisár, ja lutujem, ale musím povedať, že vaša odpoveď nebola veľmi jasná, pretože som už raz od vás dostal podobnú písomnú odpoveď, keď komisia naozaj chce dodržať zásadu subsidiarity a povedať, že kolektívne zmluvy sú vnútroštátnou záležitosťou, tak potom je to tak, že vy tu teraz ste porušili toto ustanovenie, keď ste teraz žiadali, aby sa zrušili. Takže to, čo ste povedali, nebolo veľmi jasné. Ja sa pýtam, kto e, presadzuje zrušenie kolektívnych zmluvoch? Vy, menový fond alebo kritici v Grécku? Kto je zodpovedný za tento tlak na zrušenie kolektívnych zmluv? Takže pán Andor, nech sa páči. Hovorí sa tu o inštitucionálnych dojednaniach a o stanoveniach miest v rôznych členských štátoch. Táto situácia, táto núdzová naliehavá situácia sa riešila prostredníctvom politik, ktoré sa spoločne vypracovali medzi EU, Medzinárodným merovým fondom, Európskou centrálnou bankou a vládou daného štátu. Áno, sú tu ešte niektoré otvorené otázky, niektoré otázky, ktoré zazneli aj v pakte Euro plus a poslednom období sme viedli niekoľko diskusí o pripojení sociálneho dialógu, ekonomického spravovania spoločnosti. So, hovorili sme o zapojení sociálnych partnerov, vrátane etuku. Je to neustále prebiehajúca diskusia. Ja nehovorím, že sme na všetko našli odpoveď a preto som prišiel s tou iniciatívou zorganizovať konferenciu o mzdách a určovaní miest v EÚ. Táto konferencia sa uskutoční za účasti sociálnych partnerov a ďalších zainteresovaných strán v septembri. A v tejto diskusii budeme pokračovať a dúfam, že nájdeme správne odpovede. Ďakujem veľmi pekne. A posledná otázka na pána Andora je otázka číslo 15, pani Blinkevičiute. Možno, že by Pán komisár mohol odpovedať, odpovedať stručne a potom, e, teda otázka 15. Voľný pohyb pracovnej síly je základnou zásadou EÚ. Spolu so slobodným pohybom tovarov, služieb a kapitálu je pilierom vnútorného trhu a prispela k e, európskej integrácii v posledných 15 rokoch má aj významný sociálny rozmer, pretože posilňuje sociálnu, ekonomickú a kultúrnu integráciu Európy, európskych pracovníkov a ich členov rodín, ktorí migrujú po Európe. Korpus európskeho práva o voľnom pohybe dáva občanom právo na voľný pohyb v rámci únie na účely práce a chráni sociálne práva pracovníkov a ich rodinných príslušníkov. Ako viete, 1. maja 2011 sme mali dôležitý deň pre pre EÚ. Bolo to ukončenie reštriktívnych opatrení uložených na právo na prácu pre občanov osmých členských štátov, ktorí vstúpili do EÚ v roku 2004, ktorí teraz môžu voľne, sa môžu voľne pohybovať v ktoromkoľvek členskom štáte. Máme ešte stále e, prechodné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov z Rumunska a Bulhorska. Liberalizácia nastane v decembri 2011, keď skončia aj tieto opatrenia. Znamená to, že stále viac európskych občanov bude môcť e, využiť vo väčšej miere jednu zo základných slobod EÚ a pracovať a pohybovať sa slobodne v iných členských štátoch. Toto otvára veľké príležitosti pre jednotlivcov, ktorí môžu ísť tam, kde je práca a je to aj veľká šanca pre ekonomiku. Ja viem, že mobilita a sloboda pohybu pracovníkov sú tiež e, dôležité a preto komisia veľmi rada informuje o práve z vlastnej iniciatívy o mobilite v EÚ a zapája sa do debat a sleduje s veľkým záujmom debaty v parlamentných výboroch. Uvedomujeme si, že napriek tomu, že máme veľký korpus legislatívy o voľnom pohybe pracovnej sily, väčšina občanov EÚ má ešte stále pocit, že, pre prácu v že s prácou v zahraničí sa spája mnoho prekážok. Hovorili sme o tom niekoľkokrát v minulosti. Správa Montyho z mája 2010, nová stratégia pre jednotný trh ukazuje na to, že sloboda pracovníkov pre, e, sloboda pohybu pracovníkov je z hľadiska EÚ úspechom. Je to tá najmenej využívaná sloboda z našich štyroch slobod voľného trhu. Žiada sa tu široký prístup spojený s efektívnou implementáciou slobody pohybu. Presadzovanie práva na voľný pohyb je relevantné najmä v súvislosti s diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti, respektíve národnosti. A existujú mechanizmy na to, aby boli takéto práva chránené. Služby komisie pre, hodnotia teraz európsku legislatívu, ktorá sa zaoberá voľným pohybom pracovnej sily. Ide najmä o nariadenie 1612 roku 68 a skúmame možnosti na zlepšenie európskeho práva o e, slobode pohybu tým, že by sme v roku 2012 mohli prísť iniciatívou. Správa parlamentu o mobilite pracovnej síly je preto veľmi dobre načasovaná a budeme pokračovať v debate o presadzovaní legislatívy zabezpečujúcej voľný pohyb pracovnej síly, ako aj o ďalších akciách, ktoré sú potrebné v tejto oblasti. Pani Blinkevičiute, ak sa zmestíte do 30 eh, sekúnd a možno aj pán eh, Andor s odpovedou, tak by to išlo. Ďakujem pekne, pán komisár. Mala by byť nová verzia tohto nariadenia budúci rok a ja sa chcem opýtať na nasledovné. Pýtam sa, či by komisia nemala hodnotiť aj negatívne, nielen pozitívne aspekty slobody alebo voľného pohybu pracovníkov mnohí pracovníci opustili svoju krajinu, boli to kvalifikovaní e, profesionáli a odišli pracovať do iných členských krajín. Nemyslíte si, že by mal vzniknúť istý fond na odškodnenie krajín, ktoré takýchto pracovníkov e, vzdelali? <clears throat> Ďakujem. Odpoveď, pán predseda. Je to relevantná otázka. Nedávno sme diskutovali pri príležitosti 1. mája o tejto téme a ja som napríklad hovoril e, s ministrami práce Vyšehradskej štvorky alebo pobaltských krajín a Snažili sme sa e, zistiť, v akých e, situáciách by mohol voľný pohyb e, pracovníkov vytvárať isté napätie v kontexte možno niektorých zamestnaní, kde nejde ani tak o cyklickú migráciu, ale skôr o jednosmerku. Ak sa nejaké takéto tendencie skonštatujú, tak potom je to hlavne na e, národných vládach, aby vypracovali stratégie v oblasti odbornej prípravy, e, platového odmeňovania. E, ono sa to týka hlavne lekárskych odvetví. To bolo jadro tých diskusí. Ide o to aj uľahčiť lepší vývoj. Naďalej budeme tejto otázke venovať pozornosť a budeme hovoriť s vládami dotknutých krajín, tak ako to bolo už aj v minulosti. Ostatné otázky budú zodpovedané. Ďakujem všetkým, aj pánovi Andorovi. E, teraz pán komisár Hán. Prvá otázka číslo 19 pána Hans Petera Martina pre skupenie finančných prostriedkov regionálnych fondov a kohezného fondu. Nech sa páči, pán komisár, keď budete pripravení, môžete odpovedať. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Chcem sa poďakovať za túto otázku. V úvode je dôležité povedať, že z nadpisu štrukturálnych fondov pre súčasné obdobie 2007 až 2013 No a je tu e, viac ako 400 operatívnych e, programov a prostriedky už sú pridelené e, jednotlivým regiónom, ale je to dohodnuté s členskými krajinami. A v úvode každého programovacieho obdobia ide o to zadefinovať programy s regiónmi a krajinami a možno, že sa dohodnúť aj na Eh, výške finančných prostriedkov pre jednotlivé programy a je tu eh, zásada zdieľanej pravomoci alebo zdieľaného eh, manažmentu. Členské krajiny a alebo regióny sú zodpovedné za uplatňovanie programov priamo v teréne a taktiež sú zodpovedné za výber projektov, za ich realizáciu a aj za kontrolu minimálne na tej prvej úrovni. Už v úvode tohto obdobia sa hovorilo o energetickej účinnosti a o obnoviteľných zdrojoch energie. Naozaj to bolo niečo kľúčové. Je to aj priorita v regionálnej politike a aj e, e, v rámci tých 400 e, programov sa to navrhuje formou vhodných opatrení. Takže spolu s regiónmi, e, s členskými krajinami bol vyčlenený e, rozpočet 9,2 miliardy eur pre udržateľnú energetickú politiku s dôrazom na obnoviteľné energie a zlepšenie energetickej účinnosti. A je tu aj uznesenie parlamentu a rady z roku 2009 a e, máme teda možnosť až 4 prostriedkov z regionálneho rozvojového fondu vyčleniť pre energetickú účinnosť a súvisiace opatrenia pri e, budovách napríklad. Medzičasom e, zhruba polovica krajín túto možnosť aj využila. E, aj keď e, tu e, napríklad e, Francúzsko je naozaj príkladnou krajinou vo využívaní tejto možnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Martin, doplňujúca otázka? Ďakujem pekne, pán predseda. Buďme vážni. Ja zopakujem ešte raz tú otázku. Pýtam sa, či je komisia pripravená prerozdeliť aspoň 10 z 51 miliard eur ktoré sú v súčasnosti každoročne vyčlenené na regionálne fondy a kohezný fond na počiatočné financovanie nových elektrických sietí v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Vy ste e, povedali e, toho veľa a správneho, ale to nie je to, čo ja chcem počuť. E, vy hovoríte, áno, rozumeli sme, áno, myslíme to vážne zo stratégiou EU 2020 ale pre energetickú revolúciu potrebujeme e, dopraviť elektrinu zo severného Nemecka do Rakúska. Určite aj vy máte skúsenosti, na to potrebujeme vedenia, takže ešte raz pýtam sa, či vy osobne ste e, pripravení e, takto e, prerozdeliť e, prostriedky, nie iba pokračovať v tom, o čom rozhodli vaši e, predchodcovia. Nech sa páči, pán komisár. Ja som si vašu otázku pozorne prečítala, pozorne som aj odpovedal. Máme pravidlá v oblasti regionálnej politike a hovoria o tom, že sa to dohaduje spolu s členskými krajinami a tieto dohody sa nedajú jednostranne e, zo strany komisie alebo jednostranne zo strany regionov pozmeniť. Ja by som si osobne želala a tešilo by ma, keby aj e, súčasné e, prostriedky boli využité pretože ja chodím ako modlivka z konferencie na konferenciu z jednej krajine do druhej a e, hovorím e, o e, už súčasných prostriedkoch v nadchádzajúcom období to určite bude tak, pretože obnoviteľné energetické zdroje to je pilier stratégie EU 2020 ja teda z toho vychádzam. Potrebujeme e, v budúcnosti vyšší rozpočet pre e, tieto oblasti aj z regionálnej politike a určite to aj s kolegom Tingerom preberieme. Pôjde o investície do infraštruktúr, e, transeurópske siete. Keď dnes regióny už dostupným prostriedkom e, chcú prerozdeliť ďalšie prostriedky, tak myslím, že práve ide o e, e, túto možnosť, ktorá tu je. Minimálne sa dá o tom seriózne rokovať, ale my ako komisia nemôžeme jednostranne túto, takéto dohody pozmeniť. Ďakujem pekne. Teraz otázka 20. Pani Jensen, plnenie cieľov v prípade platieb zo štrukturálnych fondov. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Pani poslankyňa, ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Pokiaľ ide o absorčnú kapacitu a zohľadnenie tejto kapacity pre priznávanie a pridelovanie prostriedkov v budúcom období musím e, povedať, že už e, teraz tu máme tú hornú hranicu, pomenujem ju ako capping. Máme pravidlo, ktoré hovorí, že vzhľadom na určité odstupňovanie pre jednotlivé členské štáty môže dojsť e, k prideleniu alebo dať k dispozícii iba určitého objemu e, v rámci HDP. A pokiaľ ide o každoročnú dotáciu, e, tento strop sa nesmie prekročiť. Pre ďalšie obdobie si určite dobre premyslíme, či výška tohto stropu je odôvodnená či tu treba prispôsobiť tento strop tak, aby sa absorčná kapacita zlepšila. Pokiaľ ide o plnenie cieľov programov, v piatej koheznej správe a revízii rozpočtu um, sme hovorili o plnení cieľov týchto programov a pre ďalšie obdobie e, musíme preveriť všetky systémy, ktoré existujú a takisto komisia bude musieť legislatívne e, pripraviť návrh e, pre obdobie po roku 2014. Pokiaľ ide o neplnenie kvót, už viackrát som tu hovoril o metodologických a metodických problémoch pri plnení viacročných programov. Polovica týchto programov sú viacročné programy, to znamená, že finančné prostriedky sa vydajú priebehu niekoľkých rokov a dvor auditorov e, skúma, akým spôsobom sa míňa tento rozpočet priebehu bežného roka. A to znamená, že metodicky to treba doriešiť, pretože e, v rámci regionálnej politiky sú tri auditorské úrovne a už po tejto prvej úrovni auditu dochádza k opatreniam a vždy tu bude vyšší výskyt chýb než na konci programu, ako sme dokázali. Napriek tomu moja predchodníkyňa Danuta Hebner zaviedla program e, v tuto parlamente, e, ktorého účinnosť je už viditeľná. A jedno z tých opatrení bola aj možnosť v odôvodnených prípadoch prerušiť platby až maximálne na 6 mesiacov. Tento nástroj sa napríklad využil minulý rok až 50 raz, viac ako 50 raz a toto prerušené vyplácanie prostriedkov sa potom obnovilo, keď sa vyriešili problémy. E, chcel by som vás e, poprosiť, pokiaľ ide o tento výskyt chýb e, v regionálnej politike, aby vedci, ktoré sa legislatívne dajú vyriešiť, aby sa overili a je tu vždy aj otázka verejného obstarávania, pretože aj táto otázka sa vždy preberá s členskými štátmi a práve verejné obstarávanie tvorí 70 týchto chýb o výdavkoch. Tento systém treba zjednodušiť a keď ho zjednodušíme, tak potom zredukujeme aj mieru výskytu chýb. V tejto oblasti sa snažíme robiť svoje domáce úlohy a snažíme ďalej sa rozvíjať e, túto oblasť. Pani Jence, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, za tieto otázky. Tieto problémy bereme vážne, pretože to spôsobuje ekonomická kríza a problémy vidíme e, v hľadaní spolufinancovania a pri tomto programovacom e, období e, je to aj otázka plánovania. Čo znamená podpora štruktúralnými fondami? Znamená to rozvoj tých regiónov? Vidno výsledky? Máte nejaké ďalšie predstavy? v komisii, ktoré by smerovali k sprísneniu sledovania dosiahnutia cieľov a ďalšieho rozvoja. E, ide totiž o to, aby sme nemali len projekty, ale aj rozvoj. E, Ďakujem. Je to náš jasne vyhlásený cieľ. V ďalšom programovom období naviazať e, štruktúrálnu politiku na e, program e, do roku 2020. Toto je náš cieľ, máme tu priority a tie by sa mali potom pretransformovať do regiónov a úlohou regiónov bude potom vybrať si akoby z jedálneho lístka Eh, určité priority, napríklad keď pôjde o regióny, kde je dôležitá hospodárska súťaž, tak si vyberie priority v oblasti hospodárskej súťaže, ale potom eh, s komisiou eh, budú musieť stanoviť veľmi jasné, vyčísliteľné ciele a tie sa zmluvne zapíšu a potom na konci daného obdobia e, si budeme môcť e, overiť, či stanovené ciele sa naplnili, či sa prekročili alebo nedosiahli. Potom budeme mať možnosť e, spolu sa pozrieť, aké boli dôvody nenaplnenia týchto cieľov. Či ide o externé faktory alebo či ide o domáce faktory na základe toho si potom vyvodíme závery aj pre ďalšie plánovanie, e, pridelovania prostriedkov aj v ďalšom období. Toto je veľmi dôležité pre regionálnu politiku v ďalšom finančnom období. Ďakujem pekne, pán komisár. Je tu ešte pán Lavia. Pani Tiko, ja sa vám ospravedlňujem, ale Predložili ste otázku, ku ktorej už máme veľmi podrobnú odpoveď. E, je to totiž to otázka, ktorá sa pravidelne predkladá v hodine otázok, takže táto otázka vám bude zodpovedaná písomne. A takto sme uzavreli e, otázky pre komisiu dnes večer. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí tu zostali až do konca.